Je to 17. apríl 2013, e, najprv o 9. a potom po obede o 3. Program je uverejnený na web stránke Európskeho parlamentu a takisto aj zápisnica tam bude uvedená. Ďakujem pekne, odročujem rokovanie.